hybridáciu rastlín a tvrdíme, že to nemôže nejako škodiť prírode, takže musíme byť konzistentní predtým, ako mm, začneme veriť takýmto prehláseniam. Pán Polčák. Ďakujem pani, Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som zdôrazniť, že každá technológia a inovácia je vítaná, pokiaľ sa odohráva e, v zdieľanom rámci všeobecných hodnot, ktoré myslím, že majú odraz aj v práve EÚ, ako potvrdil zástupca rady. Chcel by som zvorazniť, že pri editácii genomu embry a gamet hrozí nielen tomu jedincovi, ale potomkom veľmi vážne účinky. E, dedičné genetické zmeny by potom viedli k zmenám vo všetkých ďalších generáciách. Tak to kaž, už kaž, spomenul aj pán Mikolášik. Naviac tento postup e, ohrozuje ľudskú dôstojnosť a modifikácie genetickej zárodočnej línie je zakázaná aj v medzinárodných dohodách, nielen teda právo EÚ. Vítam jednoznačné prehlásenie, ktoré prezentovala pani komisárka Jourová a pýtam sa, aké opatrenia zamýšľa komisia prijať e, vzhľadom k tomu realizovanému čínskemu pokusu o tú garanciu, že prebehol tak, ako bolo tvrdené. Sú isté pochybnosti ohľadom toho, ale verím, že aj komisia dokáže tieto veci nasmerovať a že bude sa teda, budú sa plniť tieto medzinárodne platné záväzky. Ďakujem. Minúta, pani Kabezon Ruiz. Ďakujem, pani predsednička. Veľké vedecké pokroky vždy vzbudili veľké diskusie o etických aspektov, aspektoch a je to, sú to v podstate hranice, etické hranice tohoto vedeckého produktu, ktoré eh, v podstate sprevádzajú kvalitnú vedu a niektorí chcú vytvárať na požiadanie prispôsobené embria, ale samozrejme treba si uvedomiť aj pokrok, ktorý nám to môže priniesť, napríklad e, rôzne e, terapie, Taktiež tu máme e, zárodočné bunky, ktoré sa využívajú napríklad pri liečbe rakoviny, ale veda nesmie byť zneužívaná. Nemali by sme však blokovať príležitosti, ktoré nám e, genetika môže priniesť do budúcnosti. Táto diskusia je to, čo teraz potrebujeme. Musíme diskutovať o etickom rámci, ktorý bude regulovať túto novú disciplínu, ktorá môže priniesť mnohé e, príležitosti. You, Ďakujem pekne, pani Petir. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Postup čínskeho vedca, výskumného pracovníka, ktorý eh, sa domnieva, že takto geneticky modifikované deti eh, vytvoril, to treba odsúdiť. Eh, veda by mala byť dôstojná, mala by slúžiť ľuďom. To, čo sa deje, to má predovšetkým etický rozmer. My ako zákonodarci sme tí, ktorí majú stanovovať tie hranice, aby sme sa ubezpečili, že veda vždy sa bude riadiť etikou a nie opačne. Pretože veda je to, čo pomáha nám, čo pomáha svetu a pomáha preskúmavať aj ľudstvo, pomáha liečiť mnohé choroby. Netreba pritom zabúdať, že nie všetko, čo je vedecky možné, je zároveň eticky akceptovateľné. Zmena genómu, modifikácia genómu, to je jednoducho neakceptovateľné, pretože samozrejme sa to potom prejavuje e, na ďalších generáciách. Európska únia musí volať po globálnom zákaze takýchto technológií a takisto treba zabezpečiť štandardy, ktoré majú byť prijaté celosvetovo. Ďakujem pekne, pán Morgano. Ja sa úplne pripájam a stotožňujem s tým, čo povedal kolega Mikolášik a takisto aj k tým eh, mnohým kolegom, ktorí boli predo mnou. V prípade, že to bude potvrdené, ten experiment, ktorý prebehol v súvislosti s modifikáciou ľudského zárodočného genómu, ktorý mal uskutočniť novembri minulého roka tento čínsky vedec, to definitívne porušuje zásadu ľudskej dôstojnosti, ktorú stanovuje a teda zakotvuje aj charta základných práv EÚ a takisto sú s tým spojené veľmi citlivé otázky vedeckého prístupu, sociálnych a etických e, rozmerov. Takisto biomedický výskum to priviedol isté pochybnosti v rámci teda dosiahnutého pokroku, pokiaľ ide o chápanie niektorých vážnych patológií a e, takéto modifikovanie zárodočného genómu je neakceptovateľné, pretože prináša, ako bolo spomenuté, vážne rizika potenciálne škodlivých eh, účinkov, nie umyselných, ale nielen pre toho jednotlivca, ale takisto pre tých potomkov, čím vyvoláva eh, dedičné zmeny, eh, ktoré sú teda nejakým spôsobom opomínané, ignorované, pokiaľ je o tie ďalšie generácie. Európska únia vzhľadom na svoju úlohu ako predvoji teda vedeckého výskumu, tak musí prihľadať na svoje hodnoty, musí bez akékoľvek ambivalentnosti prihľadať na práve tieto svoje hodnoty. Dobre, prerušuje pani predsednička, je už pokročila hodina a musím zohľadniť všetkých, e, nielen rečníkov, ale aj tlmočníkov. Pani Jourova, ďakujem pani predsednička, ďakujem za názory ohľadom týchto veľmi citlivých vecí, tak vedecky ako aj eticky. Ako som už povedal na úvod diskusie, komisia bude nedalej túto tému preskúmavať, ktorá sa istotne znova objaví v blízkej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka a na záver pán minister Čamba. Chcem sa poďakovať za to, že ste túto otázku dali do programu. A my sme vzali na vedomie všetko, čo zaznelo. Môžem vás ubezpečiť, že to budeme sledovať, že sa tým budeme zaoberať. Ďakujem za pozornosť. Dobre, tým uzatvárame túto rozpravu a teraz ohlasím ďalšiu schôzu, vlastne už dnes o 9. ráno. Ja budem z okolností predsedať. Dúfam, že príjete aj vy. Program je schválený, je k dispozícii na webovej stránke parlamentu a teraz eh, prerušujem schôdzu. Ďakujem.